Vážení kolegovia a kolegyne, nie sme síce v plnom počte, ale začneme. Máme tu e, e, e, ministrov zo Švédska prítomných, preto sa pustíme do práce. Chcem privítať predovšetkým nových kolegov vo vašich radoch ktorí e, sú už tu ďalšie funkčné obdobie, ale verím, že všetci ste si dobre oddychli počas letnej prestávky a s plnými silami sa vrháte do e, ďalšieho pol roka práce. Toto zasadnutie bude vysielené prostredníctvom parlamentného televízneho kanálu. Neviem, prečo toto mám vždy deklarovať, asi vás tak neupozorniť, že si máte vytiahnuť prsty z, nosov a tak ďalej, ale um, jednoducho my sa otvárame svetu prostredníctvom internetu. A dnes máme tlmočenie vo všetkých jazykoch, okrem rumunčiny, portugalčiny a češtiny. Zajtra budeme mať všetko okrem češtiny a švedštiny pretože e, zajtra bude potrebná bude potrebná švedská kabína inde vzhľadom na e, vystúpenie zástupcov švedskej švédskej vlády. Verím, že nemáte žiadne výhrady voči programu dnešného dňa. Ja by som mala návrh drobného doplnku. Ak vyjde čas po prezentácii e, švedskej vlády, ja by som chcela vám prezentovať e, náčrt tej práci, e, ktorá nás očakáva ďalších 18 mesiacov. A dostanete to aj v písomnej podobe ale myslím si, že v prvý deň by bolo dobré aspoň ústne to naznačiť. Keď to dnes nestihneme, tak e, zajtra po e, prezentácii komisárky Valštrumovej. Takže mohli by sme sa pustiť do ďalšieho bodu nášho programu. Ide o zapisnicu zo zasadnutia 20. júla. Zrejme nemáte žiadne pripomienky. Tam bolo len konštatované, kto bol zvolený do tohto, alebo menovaný do tohto výboru. No a ďalší bod je bod, kedy privítam zástupcov švedskej vlády. Európsky parlament a Rada ministrov má e, možnosť spolupracovať v mnohých oblastiach No, pri mnohých príležitostiach by sme si prijali, aby tá, aby tá spolupráca trvala veľmi dlho, mm, predovšetkým pri takých otázkach, ktoré žiadajú si mnoho rokov. E, e, je to napríklad e, bolonský proces. Dá sa povedať, že uvarili to, uvarila to Rada komisia a my to teraz musíme vlastne utriasť do podoby, aby to bolo prakticky použiteľné. No a Eh, je dôležité, aby sme skutočne podporovali kontakt medzi jednotlivými eh, národmi, členskými štátmi, aby sme napomohli spolupráce. Máme tu zástupcov švedskej vlády. Začnem pánom Janom Björklutom, on je ministrom školstva, potom eh, ministerka Lena Adelsom Liliero, to je ministerka kultúrky, kultúry a potom Jamko Sabony a je ministrom pre integráciu a rodovú rovnosť. Priblížia nám priority e, predsedajúceho štátu e, rady e, a vlastne aj my si radi vypočujeme o nich viac. Skončilo sa jedna jedno, jedno obdobie a vstupujeme do nového obdobia a skutočne tie náročné e, témy nás čakajú e, teraz a budúci rok. E, začneme témou zvýšením úrovne vzdelávania pedagógov, potom správa pána Takuli a ide o e, žiakov e, z migrantských rodín. Potom máme tzv. knowledge triangle, to je vzdelávanie, e, výskum a vlastne realizácia v praxi. To úzko súvisí s vzťahom medzi podnikateľskou sférou a univerzitami. Veľmi nám leží na srdci uh, Eh, budúcnosť eh, mládeže. No a napokon správa predsa to, sú, to je vlastne eh, využívanie médií v vzdelávacom procese, takže dáme teraz slovo zástupcom švedskej vlády. Budú mať vyčlenených po 15 minútach. Prosíme ich, aby to dodržali. No a potom bude priestor pre diskusiu. teda otázky, odpovedia, potom by sme pokračovali ďalej v e, navrhovanom programe zasadnutia. Začneme e, ministrom e, Björklundom, ktorý je ministrom školstva. Máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Takže pani predsednička, vážení poslanci, poslankyne, členovia tohto výboru. Chcem vám zablahoželať k úspešnému zvoleniu a ďakujem vám za vytvorenie príležitosti na prezentovanie programu švedského predsedníctva z inštitucionálnych dôvodov Európsky parlament a Rada nemá v oblasti kultúry E, e, spolurozhodovanie alebo neuplatňuje sa mechanizmus spolurozhodovania, ale napriek tomu veľmi sa tešíme a máme záujem o dobrý duch spolupráce s Európskym parlamentom. Chceme spolupracovať s týmto konkrétnym dôležitým výborom a veríme, že E, táto spolupráca vyústí do záverov e, Rady ministrov v otázke lifelong learning, celoživotné vzdelávanie. Mnohé e, z európskych členských štátov prešli takým procesom revidovania postupov a dospeli k názoru, že treba veci zlepšiť. A my sa veľmi tešíme tomu, že E, veľmi slubný je vývoj v oblasti e, expertných znalostí aj všeobecného vzdelávania, že narastajúce tendencie sa tam vykazuje a to platí e, v štátoch mimo EÚ, o to viac by to malo platiť EÚ. Vzdela to znamená znalosti, odborné znalosti a to je dôležité pre vytvorenie zvanostnej ekonomiky, ktorý je základom Lisabonskej zmluvy v maji 2000 E e e boli stanovené určité priority, určité ciele a to sú vytýčené ciele zámery na ďalšie 10 ročie. A švédske predsedníctvo sa chce zamerať predovšetkým na tri priority. Poprvé ide o pedagógov, o učiteľov, ich ďalšie vzdelávanie. Predovšetkým sa chceme venovať otázke vedenia, vedenia škôl, riaditeľom a riaditeľkám škôl a mm, mm, mm, skutočne, e, e, ako to vyzerá, e, bola kedy každý chcel byť učiteľom, advokátom, lekárom. Dnes len málo ktorý z tých najlepších študentov a, a, a špiruje byť dobrým učiteľom. A to treba zmeniť Máme 6 miliónov učiteľov a musíme eh, na nich klásť väčší dôraz. Treba eh, skutočne dôlež- eh, treba skutočne klasť veľký dôraz na správnu profiláciu e, pedagógov. V mnohých e, členských štátoch sa musí zatraktívniť povolanie učiteľa, pedagóga. Musíme mať vysoko, e, vysokú kvalitu vzdelávania pedagógov, takisto aj postavenie učiteľa si zasluhuje vyššiu e, e, mieru vážnosti a e, je dôležité, aby boli oslovení tí správni študenti pri vyhľadávaní schopných budúcich pedagógov. A E, e, treba si uvedomiť, že v tejto otázke existujú obrovské rozdiely medzi členskými štátmi. Dá, zdá sa nám, že treba sa venovať predovšetkým na tri aspekty. Systém výberu a vzdelávania pedagógov. E, tí noví učitelia, najmä v tých prvých rokoch, potrebujú väčšiu mieru podpory. Po druhé, musí existovať možnosť ďalšieho vzdelávania pedagógov teda treba nanovo koncipovať systém, aby e, pedagógovia e, samostatne a v spolupráci s inými vlastne rástli a to aj prostredníctvom konštruktívnej kritiky a vlastne to malo by ísť o celoživotné vzdelávanie učiteľov. Po tretie, potrebujeme e, lepšiu úroveň vedúcich pracovníkov, riaditeľov v školách. Treba zlepšiť vlastne vlastne tieto riadiace schopnosti. A E, títo e, e, riaditeľia škôl musia byť nielen dobrí pedagógovia, ale aj dobrí nadriadení pre učiteľov. Nestačí, aby bol dobrý byrokratom riaditeľ, ale musí byť aj dobrým pedagógom. Ďalej sa, sa tu otvára ďalšia dôležitá otázka, to je sloboda voľby. A skutočne pedagógovia by mali mať možnosť slobodnej voľby a to v praxi znamená mať možnosť učiť aj v inom štáte, v inej škole, aby bola určitá výmena pedagogických kádrov. To je vec, ktorú treba riešiť na európskej úrovni. O tom sa hovorilo alebo bude sa o tom hovoriť koncom tohto mesiaca na neformálnom zasadnutí Rady ministrov školstva v Göteborgu. No a ďalšia, ďalší dôležitý okruh je okruh vzťahov medzi pristahovalectvom a vzdelávaním. Vieme, že pristahovalectvo je faktom v dnešnej Európe, je to dôležitý atribút aj hospodárskeho rastu. Európa zaznamenáva obrovské demografické zmeny a musíme sa viac zamyslieť nad lepšou integráciou, migrantov do eh, eh, majoritnej spoločnosti. Mnohí pristahovalci žijú eh, v ťažkých podmienkách a často sú súvisia aj s tým, že majú slabú úroveň vzdelávania. A skutočne od štátu k štátu eh, v rámci EÚ sa líši prístup k týmto eh, pristahovalcom. Treba podchytiť deti týchto pristahovalcov. Je to obrovská výzva pre systém vzdelávania. Čiže otázka integrovania pristahovalca a ich detí je veľkou výzvou. Mnohé deti z pristahovaleckých rodín e, vykazujú veľmi dobré študijné výsledky, ale medzinárodné aj národné ukazovatele vzdelávostnej úrovne poukazujú na to, že e, e, aj veľké percento detí pristahovalcov vykazuje horšie študijné výsledky ako deti domácich. A preto treba tomu venovať pozornosť. Veľké percento detí pristahovaleckých rodín pokračujú pokračuje vo vzdelávaní, e, respektíve dosahuje vyšší stupeň vzdelávanie. No a to samozrejme je taká reťazová reakcia, e, nižšia úroveň vzdelania, problém zamestnať sa a to má ďaleko siahle so, sociálne dôsledky. Čiže e, otázka vzdelávania spadá čisto do kompetencií členského štátu a domnievam sa, že je tu veľký priestor pre zlepšenie spolupráce v rámci EÚ, treba stavať z existujúcich európskych programov a treba skutočne e, podporovať programy výmeny, musíme sa navzájom od seba ponaučiť e, z urobených chýb a stavať e, z získaných vedomností. Ďalej je to tretí okruh, je to E, je to otázka inovácie, vzdelávania, výskumu a inovácie. Inovácie v zmysle v, v, v podnikateľskej sfére. To je veľmi dôležité, tento trojuholník podporovať, aby sme boli konkurencieschopní voči e, tým tigrom Ázie, Číny alebo e, Brazílie za, za Južnú Ameriku. Takže skutočne Európa sa snaží investovať do, do výskumu a do vzdelávania vzdelávania a samozrejme do inovácie, ale sú tam ešte resty a e, mali by sme si ich uvedomiť a e, ich podchytiť e, skutočne mm, diskusia o, o, tomto, o, tomto, o, to, o tejto tomto trojuholníku dôležitom, to je vzdelávanie, výskum, inovácia. Tá diskusia e, prebieha už mnoho rokov a musíme si uvedomiť, že vlastne zo školy človek e, cez výskum dokáže priniesť e, najmodernejšie, najaktuálnejšie znalosti do podnikateľskej sféry. A myslím si, že práve v tejto otázke možno veci zlepšiť e, práve prostredníctvom lepšej koordinácie. E, e, na, v novembri na Rade ministrov chceme si vytýčiť konkrétnejšie opatrenie pre dosiahnutie cieľov. Treba podporiť aj vyššiu mieru mobility medzi študentami na univerzitnej pôde a podnikateľským sektorom a takisto viac previazať vlastne firemný sektor s univerzitným životom a musím skutočne e, pozdvihnúť e, tú, tú kultúru na úrovni e, univerzít, podchytiť lepším spôsobom kreativitu študentov a skutočne previazať vedeckých pracovníkov, výskumníkov s, s, s univerzitnou pôdou. A skutočne toto je ten trojuholník znalostí alebo znalostný trojuholník, ako sa často označuje na e, zasadnutí v Göteborgu. Chceme o tom hovoriť. Má sa tam konať aj konferencia a ide o znalostný trojuholník v kontexte budúcnosti Európy e, podľa nás e, vzdelávanie je tým najdôležitejším politickým smerovaním, ktorý je hodný podporený. Ďakujem za pozornosť. Vielen Dank, Herr Minister. Das sind Ďakujem, pán minister. To sú skutočne veľmi e, zaujímavé e, očakávania a zámery my eh, vlastne sprostredkovanie eh, eh, budeme k tomu prispievať. My sme počas ostatných rokov poskytli veľmi veľa podnetov práve do tejto oblasti Myslím si, že tak, ako ste povedali, e, e, e, skutočne pokrivkávame práve v posilnení tej pozície učiteľa. Musí byť zatraktívnené povolanie učiteľa, pedagoga. Čiže tam nejde o to, že mali by mať možnosť sa ďalej vzdelávať, mala by byť povinnosť ďalej sa vzdelávať. A myslím si, že všetci všetci ministri e, k tomuto vyjadrili podporu. Čo sa týka programu celoživotného vzdelávania e, a v tom kontexte výmeny pedagógov, toto treba viac e, presadzovať. Je to program využívaný, ale nie až v takej miere, ako by sa určite dal využívať. A myslím si, že tuto treba taký nový stimul vniesť. Takže nech sa páči, otváram kolo otázok, odpovedí. Takže pán Kavada. Merci beaucoup. Ďakujem, pani predsedníčka. Chcem sa spýtať jednu otázku. Naozaj som si veľmi pozorne vypočul, čo ste hovorili, ale mám obavy z jednej veci. Vy oznamujete, že v Göteborgu sa bude rozhodovať na november. Ale november to je jeden mesiac pred, pred koncom vášho predsedníctva. No a tu je katalóg možností. To znamená, že vy začnete s nejakými opatreniami. Ja sa bojím, že máme málo času. E, naozaj to veľmi neskoro. E, neviem, či konkrétne môže Švedsko s niečím prejsť, prísť, ale november to je príliš neskoro. Mesiac, mesiac pred koncom vášho predsedníctva ďakujem. Pán Kalkola. Ďakujem, pani predsednička, za slovo. ja chcem povedať, že tie myšlienky, ktoré sa mi najviac páčili v prejavi pána ministra, sú práve tie, ktoré sa týkajú vzdelávania pedagógov. Podľa výskumov PISA sa ukazuje, že schopnosti a možnosti učenia sa, sa menia podľa rôznych kategórií. A ak chceme naozaj rozvíjať Európsku úniu, a ak chceme pokračovať v Lisabonskej stratégii a ak chceme vytvárať tento priestor do roku 2013, tak naozaj treba rozvíjať vzdelávanie pedagógov. Potrebujeme všetky členské krajiny. Chcel by som vám položiť jednu otázku. Máte nejaké konkrétne návrhy? už počas vášho predsedníctva? No a potom by som vám chcel položiť ešte jednu otázku. Ide o európske hodnoty. Ako môžeme bojovať proti exkluzii a vylúčeniu v Európe? Ja mám ten pocit, že e, učenie a vzdelávanie v Európe by malo byť také, kde sa bude hovoriť o demokracii a takisto aj o zodpovednosti bol som vždy toho názoru, že spoločnosť v Švédsku e, je takým pionierom práve v týchto oblastiach. No a teraz, keď e, si čítame noviny, tak neviem, či sa situácia už trocha nezmenila. A aké možnosti máme na to, aby sme podporovali tieto európske hodnoty? Thank you and, uh... Ďakujem vám za vašu prezentáciu. Ja by som e, sa chcela vrátiť otázke prisťahovalectva a, a, a, a vzdelávanie pristahovalcov. Ako zástupca z Londýna ja e, e, o tom viem dosť. Ja som bola riaditeľkou e, školy, kde vlastne boli žiaci, ktorí mali 32 rôznych materinských jazykov. A skutočne postoj sa líši od štátu k štátu v rámci EÚ. Ja by som chcela poukázať na dve veci. V tomto výbore sme už mnohokrát hovorili o multilingvalizmu sme a e, možno sa s tým popasovať rôznym spôsobom. Je pravda, že zväčša druhá generácia pristahovalcov hovorí e, jazykom krajiny, kde žijú. Zväčša e, zostáva aj v rámci ich jazykovej vybavenosti rodný jazyk, materinský jazyk a e, ja si myslím, že e, e, toto je vec, ktorú treba zohľadniť pri integračných snahách. Po druhé, my často hovoríme o komunitách s pristahovalcov bez toho, aby sme ich samých nevtiahli do diskusie. Jednoducho to nebude fungovať, keď nebude to fungovať, ak ich nezatiahneme do tej diskusie. <clears throat> Ďakujem, eh, pani predsednička. Eh, chcem sa poďakovať aj zástupcom švedského predsedníctva za svoje vyjadrenie. Hovorili o lepšom riadení škôl. Eh, keď chceme dosiahnuť lepšie riadenie na školách, tak musíme lepšie motivovať E, pedagogický zbor. Preto by som chcela vedieť, e, či uvažujete o tom, že bude väčšia miera výmeny ohľadom e, najosvedčenejších postupov praxi, teda čo sa osvedčilo, oplatilo, prinieslo svoje plody v tej či onej škole. To znamená učiť sa z modelov, ktoré sú používané inde. No a keď hovoríme o, o zlepšení situácií na školách, v Európe. Sice si uvedomujeme, že vzdelávanie je kompetenciou členských štátov, ale ako hovoríme o celoživotnom vzdelávaní, tak eh, rada by som vedela, či uvažujete v rámci rozpočtu na rok 2010 navyšiť sumy v rámci rozpočtovej linky pre program Erasmus. Pani predsednička nemá mikrofón, takže žiaľ sme nepočuli, čo povedala. Hvala, za besedo, gospa predsedujoča. E, spoštovani gospod minister. Ďakujem pani predsedníčka za slovo, vážená, vážený pán minister. Najprv by som vám rád poďakoval e, za tento úvod, za toto vysvetlenie švedských priorít vo vzdelávaní. Tie priority sú stanovené dobre. Povedali ste presne to, čo dobre organizované predsedníctvo by malo dosiahnuť. Zvlášť sa mi páčilo to, že ste zdôraznili investovanie a investície do pedagógov. Toto musíme urobiť, ak chceme zlepšiť eh, úroveň škôl v celej EÚ. E, takisto aj pristahovalenstvo a imigranti sú dobrá priorita. E, je to kľúčové nielen kvôli imigrantom, ale aj kvôli ich spoločenskej integrácii. Musíme rozviť spoločné európske mechanizmy. Vzdelávanie je to najvyššie právo e, v členských štátov, ale v praxi je to tak, že každý európsky národ má rovnaký problém preto, sa musíme, preto si musíme navzájom pomáhať a hľadať riešenia v oblasti vzdelávania a školstva. V oblasti inovácie a tvorivosti ehm, je ehm, naozaj veľký kompetitívny región na svete a tento, svet bol, pardon, tento rok bol rokom inovácií a to by malo mať dopad na naše spoločnosti. Európska únia čelí veľkému problému. Jedna tretina obyvateľstva má nedostatočné vzdelanie. Nechceme teda nejak poškodovať celú alebo začerovať celú situáciu, ale potrebujeme mať odvahu a potrebujeme prekonať tieto ťažkosti. Ja sa chcem teraz spýtať následovnú otázku. Ako vyzerá situácia ohľadom zavádzania rámca pre európske kvalifikácie, ktorý bol prijatý minulý rok? Toto malo byť implementované na národných úrovniach. A ja sa chcem spýtať, ako sa predsedníctvo pozerá na profesionálne vzdelávanie. Myslím si, že profesionálne vzdelávanie na úrovni EÚ sa často zanedbáva. Máte nejaký názor ohľadom tohto? Odborné. Takže ide o odborné vzdelávanie. A čo si myslíte o tejto jednej tretine európskych obyvateľov? Ako zlepšiť ich e, úroveň vzdelanosti? Ďakujem. Panie ministrze, i Švedi spoluautorami tak... Vážená pani ministerka, Poliaci a Švedi vytvorili isté partnerstvo, to východné partnerstvo. Chcem sa spýtať, či predsedníctvo má nejaké myšlienky, nápady ohľadom vzdelávania a kultúry, keďže naše krajiny e, sú blízko na východe e, Európy e, E, tieto krajiny vlastne susedia z EÚ a sú blízko našich e, hraníc. Arvoisa rouva puheenjohtaja, herra ministeri. E, pani predsednička, vážený pán minister, politika vzdelávania a školstva je národnou politikou, ako sa to už povedalo. Vy ste však spomenuli riaditeľov škôl a takisto pedagógov. Švedsko vždy malo istý, bolo vždy krok vpredu eh, pred Fínskom. Ale keď si pomyslím na to obdobie, o ktorom hovoríte, ja by som chcel hovoriť o disciplíne. V škol, zo škôl sa vytratila disciplína. Potrebujeme pokoj na to, aby sme sa mohli učiť a treba hľadať nové veci a testovať nové modely. Máme problémy s disciplínou v školách aspoň u nás vo Fínsku. Je to v náplni práce riaditeľov škôl, aby vyriešili tento problém s disciplínou. Čo urobíme so žiakmi, ktorí neposlúchajú? So, also, noch einmal. Ešte raz Teraz ešte dvaja sa hlasia, pán Boris a pán Karl Schmidt. Tým uzatváram toto kolo e, vystupujúcich. Samozrejme, pri ďalších ministroch budeme mať možnosť e, preberať napríklad pri ďalšej ministerke. Takže pán Boris a potom pán Schmidt. Szanowny panie ministrze, wspomniał pan o... Vážený e, pán minister, Hovorili ste o nových technológiách, o inovatívnych riešeniach, ktoré by mohli zlepšiť možnosti vzdelávania pre mladých. Švédsk, Švédsko a škandinávské krajiny majú veľkú skúsenosť a majú výborné riešenia v, vo vzdelávaní sa cez internet je to vlastne vzdelávanie cez vysokorýchlostný internet. E, krajiny majú takéto riešenia. Štatistické dáta nám ukazujú, že mnohí mladí, veľká časť mládeže, ale aj deti zo, z strednej Európy nemá túto možnosť, pretože e, sú vylúčení z týchto možností. Tak ja sa chcem spýtať nasledovnú vec. E, tieto technologické riešenia by sa dali navrhnúť na európskej úrovni, aby sa zlepšili možnosti vzdelávania mládeže? Takže pán Karl Schmidt. Magyarul fogok beszélni. Ďakujem. E, pani predsednička. Budem hovoriť po maďarsky. E, kedy si ja si myslím, že eh, jazyky sú v celej EÚ rovnocenné a EÚ si vždy cenila mnohojazyčnosť. Podľa mňa, pokiaľ čo viem, v Škandinávii máte veľmi dobré systémy. Ak je istá potreba, ak študenti potrebujú študovať vo vlastnom rodnom jazyku, tak potom majú tú možnosť. Ale Eh, musím vám povedať, keď ste hovorili, že musíme myslieť na študentov z imigrantských rodín, tak za, eh, zaklúčme do toho, začleňme do toho aj ľudí, ktorí sú v susediacich krajinách, lebo eh, niekedy nie je možné študovať jazyk susednej krajiny. Ďakujem. Takže máte slovo, pán minister. Eh, eh, ďakujem, pani predsedníčka, a ďakujem za tieto veľmi dôležité otázky. Jedna z najdôležitejších vecí, o ktorých ktorej diskutujeme, je vlastne pozícia EÚ pri vzdelávaní. E, vzdelávanie je pre e, Európsku úniu životne dôležité. A je teda potom zvláštne, že e, toto ako kompetencie nefigurujú v agende, Najprv však chceme porovnať svoje výsledky fínsky kolega nám povedal veľa zaujímavých vecí. E, napríklad vidíme, že e, porovnávacie štúdie ukazujú, že ženy sú na špičke ďalšieho vzdelávania, ale vidíme, že práve ženy majú najväčšie problémy. Keď študujeme riešenia, ktoré prinášajú iné krajiny, a spôsob, a, akými pristupujú k výzvam, tak, tak sa môžeme veľa naučiť. Musíme mať rešpekt pre metódy ostatných krajín. A to je aj vlastne mentalita EÚ. Musíme rešpektovať vzdelávacie systémy ostatných krajín, pretože vzdelávanie je predsa súčasťou základných hodnôt EÚ a národných identít. Ale podľa mňa je úplne normálne, že e, národná rôznosť alebo diverzita bude zachovať. Je dobré, keď každá krajina má svoje vzdelávanie, pretože to predstavuje jej vlastnú identitu. Ale na druhej strane musíme sa učiť od skúseností iných krajín. Ďalší kolega hovoril o mm, odbornom vzdelávaní a tu by som chcel čosi podotknúť. Musíme si uvedomiť, že v európskej spolupráci uh, Ehm, v rámci európskej spolupráce v roku 1990 boli isté prístupy, ktoré sa dajú takto vysvetliť. Budeme spolupracovať v univerzitných programoch a ehm, v, v ostatných oblastiach nie. A to bol zlý prístup. A preto sme vlastne počerkovali iba univerzitné vzdelávanie a to je teoretické vzdelávanie. My sme pocenili tie následky, ehm, pocenili sme vocational education, to odborné vzdelávanie a vlastne e, vidíme to v nových krajinách. My tieto dopady vidíme každodenne. Máme mnohých mladých, ktoré vlastne e, nechcú, sa, nechcú študovať na univerzitách a priťahujú ich praktické štúdie. A potom tu máme posty, ktoré nie sú obsadené. Ide o špecifické oblasti. Takže treba to ako si znova zhodnotiť. Ehm, my máme na úrovni EÚ e, bolenský proces, ale potom tu nemáme nejakú kvalifik- kvalifikované odborné vzdelávanie. A musíme mať rovnaké požiadavky v tomto odbornom vzdelávaní ako v boloňskom procese. Ja som nespomenul všetky aspekty, ale treba dve veci počiarknúť, a to e, jazykový aspekt ho, už to povedal pán poslanec Schmidt, aj iný europoslanec. Podľa mňa musíme povedať to, že e, mnohí žiaci hovoria e, veľa jazykmi, alebo učia sa mnohé jazyky, pretože je to obohatenie. Napríklad nejaký imigrant, ktorý príde do Európy, už hovorí istým jazykom. A ten to človek nielen rozvie poznanie e, svojej e, jazyka svojej novej krajiny, ale ďalšie jazyky v škole, takže toto je osobné obohatenie. A toto je podstata. Ako chceme integrovať, keď e, nebude isté obohatenie v jazyku tej novej krajiny, ktorá ho príjima. No a potom riadenie Pán poslanec Boriš to už e, povedal. Sú rozdiely medzi našimi krajinami a to je jasné. Väčšina krajín robí pokrok, ale rôznym tempom. V, našom krajino, v našej krajine to je tak, že my technológiu naozaj počerkujeme, dávame jej význam, ale myslíme si, že um, to nám pomôže, ale myslíme si takisto, že potrebujeme aj dobrých učiteľov. Nemôžeme predsa nahradiť učiteľa za počítač. Počítač môže byť pomôckou, môže byť nástrojom, aby e, sme prišli, aby sme dostali k novým zdrojom poznatkov, ale učiteľ má byť e, tým, ktorý vedie to vzdelávanie. Informačné technológie sú dobrá vec, ale nikdy nenahradia kompetentné vzdelávanie. Vidím, že ostatní ministri takisto chcú doplniť to, čo som povedala, takže zatiaľ by som prerušil moje vystúpenie. Myslím si, že ste ešte neodpovedali vyčerpávajúco na vaše otáz, na, na tie otázky, ktoré ste dostali. Pán Kavada napríklad čaká na odpoveď. E, pán Kavada hovoril o štúdijnom procese a teda hovoril o dátume toho rozhodujúceho procesu. Bude to pred eh, radou ministrov a už teraz je vzdelávací výbor aktívny a všetky krajiny participujú na tomto procese. Bolo to predmetom dlhom diskusie pred novembrom. Nebude to len tak, nespadne to z jasného neba. Bude to plodom dlhých diskusí a nie je to niečo nové, bude to plodom diskusí. Pán Migalský, doplňujúca otázka. Mohli by ste skratke zopakovať? Dobre, zopakujem moju otázku. No, takže pokúsim sa to zopakovať slovo po slove. Švédi a Poliaci vytvorili partnerstvo pre východnú Európu. Myslím si, že toto je jedna z veľkých víziev EÚ. E, švédske predsedníctvo. takže ja to. E, takže ja to nezopakujem doslova, ale pripomeniem iba moju otázku. Ja, förlåt, Ja, eh... Prepačte, ja som si zaznamenal niekoľko slov a nezaznamenal som si význam tej otázky. Z mnohých dôvodov je úplne normálne, že európske krajiny z východnej Európy, ktoré ešte nie sú um, súčasťou EÚ, sa môžu rôznym spôsobom zúčastňovať na kultúrnych aktivitách EÚ. Takže si myslím, že by sme mali otvoriť rôzne e, aktivity. Polenský proces nepokrýva krajiny EÚ, ale aj iné krajiny, napríklad krajiny e, východnej Európy, ktoré ešte nevstúpili do EÚ a je podľa mňa veľmi dobre pokračovať v týchto aktivitách. To je v úmysle švedského predsedníctva. Ďakujeme, pán minister, ďakujem vám za tieto veľmi trpezlivé odpovede na otázky. E, pán Kavada, problém švedského predsedníctva je veľmi zvláštny, pretože je špecifický, pretože majú nový parlament a takisto e, majú novú komisiu, ktorá, teda máme novú komisiu, ktorá začne svoju prácu. A Myslím si, že toto však nie je pre, úloha predsedníctva rady. Myslím si, že predsedníctvo rady má vlastne e, odozdávať to posolstvo iným a má odozdávať ďalšiu prácu ďalšiemu predsedníctvu, takže nemôžeme vyprodukovať do konca roka nejaké frapatné výsledky. A preto švedské predsedníctvo má moje pochopenie. Ja ich veľmi dobre chápem. V nasledujúcich mesiacoch sa nedá toho až tak veľa urobiť. Treba porozmýšľať nad týmito otázkami, zostaneme v kontakte a budeme sa usilovať pracovať tak, aby predsedníctvo mohlo sledovať našu prácu v nasledujúcich mesiacoch. Takže Myslím si, že nemôžeme ísť e, ďalej, ako sa navrhuje. Nech sa páči pani ministerka pre kultúru. Ďakujem, pani predsednička. Vážené dámy, vážení páni, členovia výboru, vážení europoslanci, najprv by som vás e, chcela, vám chcela poďakovať za to, že ste ma pozvali do tohto výboru a že mám možnosť tu prezentovať naše priority ktoré sa týkajú športu, médií a kultúry. Myslím si, že toto je výborná možnosť preto, aby sme ako si v krátkosti načrtli naše priority. Okrem toho 1. júla už sme mali možnosť pred vami načrtnúť e, tieto priority. Naše heslo e, znie podporovať kreatívnu generáciu. A aj keď nemáme proces spolurozhodovania pri vzdelávaní, tak toto heslo je naozaj zásadné. Európsky parlament je predsa hlavným orgánom e, pre európsku spoluprácu a pre švedské predsedníctvo je životne dôležité, aby sme práve s vami udržiavali dobré vzťahy. Počas týchto rokov sa kultúra čoraz viac považuje za pilier spoločnosti. Najprv preto, lebo kultúra je predsa niečo dobré samo o sebe, ale aj preto, lebo kultúra potom má dopady na ďalšie aspekty v našej spoločnosti. Náš globálny eh, teda naše to globálne heslo v predsedníctve eh, znie takto. Vytvorme kreatívnu generáciu, tvorivú generáciu. Podľa nás je úplne dočibujúce, že Európa musí čeliť veľkej výzve a to nájsť užitočnú účinnú metódu, aby podporila kreativitu mladých a detí. Takisto by sme im mali ponúknuť možnosti a e, čo najviac e, možností, aby mohli e, profitovať, mať pozitívny účinok z tých kultúrnych možností, ktoré Európa ponúka. Hm, ide aj o to, aby toto bolo podporované v jednotlivých krajinách EÚ. Mnohí EU občania sa nazdávajú alebo si myslia, že žijú v čase veľkých premien a my si môžeme položiť otázku, či naozaj žijeme v nejakom výnimočnom období. Máme nové generácie, ktorá, ktoré sa ináč kultúrne vyjadrujú. Toto vyplýva z technologickej revolúcie, ktorá práve prebieha všade. A takisto sa vytvárajú nové výzvy a nové možnosti. Týka sa to aj umelcov v rôznych členských štátoch a kultúrnych pracovníkov. Musíme sa pokúsiť vidieť e, tú pozitívnu stránku veci. A preto sme založili Európsky rok kreativity a inovácie, teda je to rok 2009, práve preto, aby sme zdôraznili dôležitosť tejto otázky. Všetci poznajú tie číselné údaje, ktoré už niekoľko rokov prúdia z Európskej komisie a ukazujú čierne na bielom, že sektor e, kreácie alebo teda tvorivosti v Európe nám môže pomôcť E, tento sektor môže pomôcť ekonomickému rozvoju pra, presne tak, ako petrochemia. Je to sektor, ktorý rastie. Je tu mnoho ekonomických možností. A som naozaj presvedčená, že toto e, samotné predstavuje dynamickú Európu, ktorá podporí potom kreativitu a tvorivosť detí. Práve mladí a naše deti sú našou budúcnosťou. Oni budú výrobcovia, ale takisto aj používateľia vytvorených umeleckých statkov. E, takisto e, budú nositeľia umeleckého výrazu. Takže je dôležité, aby všetci tí, ktorí prijímajú rozhodnutia v sektore médií a kultúry, e, veľmi vážne zvažovali všetky otázky, ktoré sa týkajú kreativity a dynamizmu, um, toho potenciálu, ktorý je v mladých. Naše predsedníctvo v oblasti médií a kultúry sa pokusí, aby sme pracovali práve v perspektíve mládeže a detí. To sa môže týkať väčšieho prístupu kultúry a takisto aj práva na uh, umelecké umelecké a kultúrne tvorenie na tvorbu. Potom to môžu, otázky, potom to môžu byť otázky, ktoré sa týkajú sektoru um, tvorivosti v našej kultúre. Chceme si však uh, podržať túto perspektívu mládeže. A ja si myslím, že európska perspektíva, európska úroveň v tomto naozaj môže byť dôležitá. Vidíme, že sú rozdiely medzi členskými štátmi. Um, Mm, prostredníctvom škôl by sme mohli vytvoriť viac kultúrnych možností v Európe. Škola a vzdelávanie, ako už povedal môj e, kolega Björklund, sú e, veľmi dôležitými oblastiami, ktoré spadajú pod národné rozhodovanie, ale potom si zoberme mnohé úspešné e, projekty z Európy. Inšpirujme sa krajinami ako napríklad Norsko, Ehm, videli sme, že mnohí umelci e, sa priamo zapojili do vzdelávania. Boli to režiséri, spisovatelia e, a ďalší. A takisto sme sa snažili toto posolstvo zrealizovať aj u iných. Musíme podporiť kreativitu mládeže a detí. Mali by sme nadviazať dialog medzi jednotlivými členskými štátmi. A dúfame, že v novembri príjmeme závery o modalitách pomoci a podpory pre kultúrnu tvorbu mladých. Práci, práce e, sa začali už v júli. Viac ako 300 expertov e, sa v Göteborgu stretlo na seminároch a hovorilo o zásadných otázkach pre kreativitu a tvorbu mládeže a mladých a detí. Diskusie z Göteborgu prispeli k návrhu záverov, ktorý bude predstavený ostatným členským štátom v budúcnosti. A dúfame, že táto práca um, si získa váš záujem. Vieme, že váš výbor sa vždy zapájal do tejto problematiky a že chcete pomôcť mládeži aj deťom. Váš záujem sa blízko dotýka našich priorít. A mnohé tie otázky, ktoré ste vyspomenuli, sa objavia aj v našich záveroch. Komisia zverejnila odporúčanie o kompetencii médií a takisto aj tie návrhy parlamentu sú, sa nachádzajú, dajú sa nájsť v tomto odporúčaní. E, ukazuje sa, že tu sa spomínajú mnohé zaujímavé iniciatívy. Práve teraz analizujeme, ako by sme mohli odpovedať na, na toto oznámenie komisie. Jedna možnosť by bola, že budeme prezentovať návrhy záverov e, na tej schôdzi, o ktorej som vám už hovorila e, kompetencia v oblasti médií sa netýka iba mládeže, ale celej e, populácie celého obyvateľstva. Vidíme, že tieto kompetencie majú veľkú váhu nie len pre tie najmladšie generácie, ale pre celý, celú, celé obyvateľstvo. Mládež e sú mládež sa o toto zvlášť zaujíma, pretože toto nie sú len nové médiá, ale sú to aj médiá budúcnosti. Mnohí účastníci na Göteborskej konferencii skonštatovali, že mládež a deti majú viac kompetencií a viac poznatkov ohľadom e, týchto nových médií o ich použití dospelí sa majú e, veľa učiť e, ohľadom týchto nových technológií. A to by nás práve mládež mohla naučiť. Avšak mladým ťažko chýbajú možnosti ohodnotenia rizik, ktoré prinášajú tieto nové technológie. E, musíme tieto nové technológie mať pod kontrolou, najmä v oblasti vzdelávania a školstva. No a potom tu je otázka tvorivosti. E, treba spomí, spomenúť tvorivosť prostredníctvom internetu. Viem, že komisia chce prijať nové opatrenia v tejto oblasti. Rozhodla sa, že príde s novým návrhom. Určite sa tu dá spomenúť veľa zaujímavých otázok, napríklad otázka duševného vlastníctva. Ako obraňovať duševné vlastníctvo, ale zároveň ako podporovať rozširovanie kultúry a ako podporovať tvorivosť. Sme, ro, sme presvedčení, že treba nájsť rovnováhu medzi jednotlivými záujmami. Takisto je jasné, že E, stratégia komisie sa, e, sa dotýka mnohých otázok, ktoré na európskej úrovni vyvolávajú dosť ostré diskusie, aspoň v niektorých krajinách. Ale je jasné, že toto sa prirodzene napája na naše akčné priority pre mladých a pre tú novú tvorivú generáciu, ktorú poznávame, vidíme, že médiá e, sú, prostred, e, sú prostriedkom, ako rozširovať a zachovať si kultúrne statky. No, vidím, že som už vyčerpala svoj rečnícky čas. E, dôležité je to, že budeme mať nové oznámenie o Európeana. Európeana je nový spôsob, ktorým sa odovzdáva kultúrne dedičstvo všetkým. Keď sme spustili túto stránku, tak sme videli, že je obrovský záujem pre e, kultúrne dedičstvo. E, ten záujem bol taký veľký, že ten server jednoducho spadol. A to nám poukázalo na to, že toto E, toto dedičstvo je veľmi dôležité. No a potom sú ďalšie otázky, o ktorých budeme diskutovať. Musíme e, podporovať zvýšenú digitalizáciu kultúrneho dedičstva v Európe. No a potom je tu aj otázka, ako môžeme rozšíriť Európeana. A o tomto treba diskutovať na rade aj o budúcnosti Európe. A na čo sa týka projektu Google Books, je jasné, že musíme stanoviť modality tejto dohody. No a ešte poviem stručne, že ideme diskutovať o návrhu komisie, ktorá z roku 2011 e, má urobiť rok dobrovoľníckej práce. Vieme, že parlament sa k tohto bodu veľmi angažuje. V narade sme viedli práce, realizovali sa konzultácie v pracovných skupinách a dúfame, že v novembri budeme môcť prijať návrh na rade. Je naozaj veľa spôsobov, ako prispieť k tomuto cieľu. Môžeme si vymieňať skúsenosti, výskum, aby sme podporili túto diskusiu. No ale dôležité je, aby sme našli tie optimálne organizačné modality. Myšlienky sú pre demokraciu podstatné a švédske predsedníctvo je veľmi rado, že budeme diskutovať o týchto otázkach v jeseni. Ja osobne som naozaj angažovaná práve do dobrovoľníckej práce práve v tých najznevýhodnenejších sektoroch som mala možnosť pracovať e, na ochrane um, znevýhodnených detí a takisto pracovala na boji proti násiliu e, na ženách a proti sieťam, teda drogovým sieťam. Čo sa týka športu, my sme, sa, my sme sa snažili naplniť istým obsahom Bielu knihu komisie. V Štokholme sa bude konať schôdza na začiatku októbra, um, schôdza expertov športu. V každom prípade teraz ďakujem za vašu pozornosť a som bol, bola som rada, že môžem konfrontovať pohľad parlamentu a pohľad rady. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani ministerka by ste, by ste poukázali na dôležité aspekty kultúry. Ďakujem pekne, vďaka Bohu, venovali ste sa e, aspektu, na ktorý sa chceme zameriavať. Nemôžeme predsa preberať celé spektrum kultúrnej politiky. Tešíme sa z toho, že e, máme možnosť sa tomu venovať, tým sa zaoberať v Európskom parlamente. Teraz dáme slovo panu e, Vatimovi. Ma, scusate, ma, scusate, ma. Va meglio. Grazie. Eh, no. Ďakujem. Možno sa vám bude zdať, že tá vec, o ktorej budem hovoriť, nie je v súvislosti s programom dňa, ale ja som si vypočul od predstaviteľov švedského predsedníctva, ktorí vystúpili, že kultúrny výbor v Európskom parlamente má úlohu napomáhať rozvoju a zlepšovaniu vzdelávania v jednotlivých krajinách Európy ale toto spadá do národných kompetencií. Ja veľmi dobre viem, že tu na nemôžeme robiť nejaké zákony pre národné e, školstvo. My môžeme podporovať jednotlivé krajiny na, k tomu, aby podporovali isté aspekty vzdelávania školstva a tie aspekty, ktoré nie sú v ich tradícii a dokonca by sme mohli stanoviť isté maastrichtské parametre, kritéria, aby sme e, uznávali európske tituly na univerzitnej úrovni. Um, univerzita, ktorá má, e, teda, ktorá má 300 tisíc študentov a ktorá má obmedzený počet štipendí, nemôže mať predsa rovnaké právo dávať také tituly ako univerzita, ktorá funguje lepšie ale toto je m, mm, taká téma, ktorú by som chcel, e, o ktorej by som chcel hovoriť so švedským predsedníctvom. No a dnes chcem ešte hovoriť o tom, že keďže je školstvo a vzdelávanie vecov v kompetencii členských štátov, tak potom informá, informovanosť, média, tlač a ich sloboda sú veci, ktoré sa týkajú jednotlivých štátov to však neznamená, že Európa eh, sa o to nemôže zaujímať. Predsa sa stará aj o školstvo a vzdelanosť, pretože niektoré veci podporuje, niektoré kritizuje. V týchto týždňoch sa v Taliansku deje čosi, o čom treba informovať Európsku komisiu. Totiž to práve hrozí, že sa obmedzí sloboda um, informácií a formuje sa proti tomu veľké hnutie verejnej mienky. A vlastne to vyšlo z dvoch jednotlivých epizód. Ehm, premiér, talianský premiér, ktorý vlastní aj súkromné televízie, e, potom vlastní reklamné agentúry a takisto aj má vplyv na verejnú televíziu. Tak tento náš premiér Ehm, kritizoval talianský denník, teda chce ho dokonca obžalovať pred súdom, pretože tento denník e, sa mu e, dovolil položiť otázky, ktoré podľa premiéra sú zahambujúce a nechce na nich odpovedať. Toto vlastne ehm, e, publikovali aj iné denníky ehm, predsednička hovorí. Tu hovoríme o kultúre, máme tu ministrov. Táto otázka, ktorú spomínate, môžete, môžete ju spomenúť, spomenúť v bode rôzne, tu na výbore, ale nie švedskému ministrovi. A on na to nemôže odpovedať. Prosím, hovorte o kultúre a nechajte talianské problémy um, um, troška bokom. Ja viem, že je to veľmi dôležité, ale nie teraz, pretože toto Prosím, nechajte miesto všetkým, aby mohli položiť otázku. E, poslanec pokračuje. Takže tá otázka je, že e, kultúrny výbor Európy má e, predsa povinnosť e, sa oboznámiť s touto situáciou. Ja teraz nechcem, aby švedské predsedníctvo prišlo zbombardovať Taliansko, pretože nemáme slobodu tlače. Ale som presvedčený o tom, že keď budeme hovoriť o kultúre v Európe, tak sa musí predsedníctvo o tom informovať. Ja som chcel len povedať, že máme naozaj dramatickú situáciu. Je to stále horšie, je to stále prísnejšie. No a potom v poslednom čase sa stal tento konflikt, pretože talianský premiér toto je informácia. Chcete byť informovaní o tom, alebo nie? Prosím vás o to, to nebola otázka náležitá pre e, e, švédske predsedníctvo rádu. Myslím, že to je skutočne e, také na, na najvyš nevhodné, neprimerané. Takže nech sa páči, udelujeme slovo. ich bedanke mich also bei allem Wunsch hier. Skutočne všetci chcú vystúpiť. Musíme predsa byť kolegiálni, aby aj ďalšie kolegovia a kolegyne mali priestor vystúpiť. Ja by som sa chcela dotknúť téme, témy, ktorú vy ste načrtli. Ide o snahu dosiahnuť určitú rovnováhu v v oblasti e, e, copyrightu v digitálnom svete. E, samozrejme je dôležité, aby bol prístup k internetu, ťažiť z potenciálu internetu, ale druhá strana mince je taká, že ak hovoríme o, o znalostnej vedomostnej spoločnosti, hospodárstve, musíme si uvedomiť, že e, mali by byť akýmsi spôsobom odškodnení e, vlastníci duševného vlastníctva, e, akýmsi spôsobom by mala byť kompenzovaná tá kreativita, ktorú vlastne ponúkajú prostrednice internetu. Mohla, mohli by ste zareagovať na túto skutočnosť? Vieme, že komisia sa tým zaoberá. Musíme sa snažiť nájsť určitú rovnováhu prostredníctvom výskumom nových obchodných modelov. Vy e, prichádzate zo Švédska, e, potýkali sme sa s fenoménom e, Pirate Bay. Musíme si všetci uvedomiť, že objavuje sa nový fenomén, s ktorým sa treba popasovať. Ďakujem. Señora presidenta, señora ministra, gracias por su intervención. Ďakujem pani predsednička, ďakujem pani ministerka za to, čo ste nám povedali vo svojom príhovore. Myslím si, že v období hospodárskej krízy e, štátne správy, štáty, e, regióny, e, miestne samozprávy. Ak škrtajú rozpočty, tak prvá položka, ktorú začne škrtať, sa týka zväčša kultúry. A myslím si, že Európa by mohla v tomto smere niečo urobiť. Urobiť tým, že by navrhla legislatívny akt, smernicu alebo proste nejaký akt o kultúrnom sponzorstve. Sponzorstvo nie je niečo, čo by sa týkalo jednotlivej krajiny. hovoríme tu napríklad o podnikoch, ktoré majú záujem podporovať kultúrne podujatia, športové podujatia a podobne. Ale aby sa tak stalo, je potrebné im napríklad dať nejaký daňový stimul práve za to, že budú ochotní podporovať kultúru. Je potrebné naštartovať iniciatívu privátneho sektora v tejto oblasti. Neviem, či <clears throat> švedské predsedníctvo je pripravené predložiť návrh, ktorý by stimuloval privátny sektor, aby podporoval kultúru, ale bolo by to zaujímavé. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem za to, čo sme si vypočuli aj od našich švedských priateľov. Ja mám určité obavy ohľadom toho, že to, čo sa nazýva Európsky spoločný priestor, a priestor, ktorý by mal v Európe existovať, ale v skutočnosti neexistuje a toto je jeden z dôvodov, prečo máme také pomerne slabé výsledky, pokiaľ ide napríklad o účasť e, v eurovoľbách a myslím si, že my potrebujeme vytvárať to spoločné európske povedomie a, a spoločný verejný európsky priestor. Myslím si, že to, čo nám povedalo švedské predsedníctvo, je dobrým krokom vpred a chcel by som vás vyzvať, aby a, um, a ste e, predložili aj konkrétne návrhy e, k tomu, aby bolo možné vytvoriť e, takýto európsky verejný priestor my by sme boli pripravení takéto návrhy, konštruktívne návrhy pripraviť. Myslím si, že toto je naozaj veľký problém, ktorý momentálne máme, pokiaľ ide o e, demokratický vývoj alebo deficit. Ale samozrejme je potrebné e, nájsť nejaké vhodné riešenie. Komisia zatiaľ žiadne nepredložila. Ďakujem a posledným prihláseným pani, pán Kuria, pán Boris a potom uzatvoríme. Ďakujem a pán predseda, ďakujem vám za to, že ste mi dali možnosť e, položiť otázku e, zastupkyni švedského predsedníctva, pani ministerke. Ja som sa jednoducho chcel opýtať, opýtať, či by nám nemohla poskytnúť viac informácií o plánoch v oblasti športu a takisto aj o, o dobrovoľníckom sektore. E, keď sa pozeráme e, do budúcnosti, v roku 2011 bude rok dobrovoľníctva a e, chcel by som vedieť, aké plány má predsedníctvo, ako predsedníctvo hodlá spolupracovať s týmto výborom, ale aj s inými príslušnými subjektami, tak aby bolo možné využiť túto príležitosť. Ďakujem. związanym z dziedzictwem Vo vašich vystúpeniach ste sa dotkli e, veľmi dôležitého prvku, e, prvku e, európskeho európskej vedomostnej bázy. To je digi- otázka digitalizácie tej európskeho kultúrneho dedictva. To sa úzko viaže na archiváciu a skutočne e, musíme sa e, touto otázkou zaoberať z toho celoeurópskeho hľadiska. Niektoré členské štáty e, dosiahli veľké úspechy, iné menšie. Celkovo dá sa povedať, že tieto systémy digitalizovaných diel sú vo svojich začiatokoch. Mali by sme ťažiť z e, vzdelávacieho potenciálu tejto skutočnosti. Chcel by som vedieť, či vy e, za švedské predsedníctvo máte nejaké časové e, predstavy týkajúce sa využívania takýchto digitalizovaných systémov v procese vzdelávania. Ďakujem. Dosť ja, a, takže dovolte, aby som začala tým, že poďakujem za všetky otázky. A, vidím, že e, je mnohé, čo by sme mohli, o čom by sme mohli diskutovať a zotrvať tu hodiny. Ja e, sa nechcem vyjadrovať k e, situácii, e, mediálnej situácii v Taliansku. Snáď sa obmedzím na to, že poviem, že sloboda prejavu je veľmi dôležitá pre všetky členské štáty a my sa musíme postarať o to, aby sme slobodu prejavu zachovali. A myslím si, že bude dosť príležitosti vrátiť sa k tejto téme. Nie som si istá, či som si zapísala všetky mená, ktoré tu odzneli, eh, takže ospravedlňujem sa, ale eh, bola to otázka, veľmi ťažká a dôležitá otázka o ehm, právach duševného vlastníctva, o autorských právach. Áno, presne ako ste povedali, je to otázka schopnosti nájsť rovnováhu medzi tvorcami, a, ktorí tvoria diela a e, medzi E, prístupom technologickým prístupom a k dielam. Hovorím tu o prístupe k literatúre, hovorím tu o prístupe k hudobným dielam. Ehm, je ho potrebné ehm, veľmi intenzívne komunikovať a na ostatných zasadnutiach rady sme o týchto veciach e, veľmi e, detailne diskutovali. Komisárka Redingová mala veľký záujem dozvedieť sa, ako pristupujú k tejto otázke jednotlivé krajiny. Ja myslím si, že tie diskusie boli veľmi e, bohaté, veľmi užitočné z hľadiska zlepšenia informovanosti. Pokiaľ ide o telekomunikačný balíček, toto je naozaj niečo, čo nespadá do mojej pôsobnosti. Je to zodpovednosť ministra pre komunikácie Osa Toša. A pokiaľ ale viem, tak diskusie o telekomunikačnom balíku prebiehajú a, a predpokladáme, že čoskoro dôjde k riešeniu. A otázka od e, pána Saxelu. E, vy ste hovorili o rozpočte alebo rozpočtoch pre kultúru. Uh, ja, ja viem, že e, došlo k škrtom, rozpočtovým škrtom v oblasti kultúry v mnohých členských štátoch, ale netýka sa to len kultúry, samozrejme týka sa to aj iných oblastí, e, kde e, takéto škrty nastali. Iné krajiny práve si povedali, že toto je vhodný čas na investovanie do kultúry. Situácia sa líši od krajiny k krajine, ale ja si myslím, že súčasná finančná hospodárska kríza a sa vyrieši a že nás čakajú lepšie e, zajtrašky a myslím si, že ehm, je dôležité investovať aj do kultúry, aby Európa zostala konkurencieschopná. Pokiaľ ide o ten návrh daňových úľav e, pre podniky, ktoré sú ochotné sponzorovať kultúru, toto je vec, ktorá spadá do pôsobnosti jednotlivých vlád e, členských štátov. Osobne som veľmi rada, že existujú súkromné iniciatívy ehm, v tejto oblasti a E, osoby, ktoré chcú e, prispieť, e, teda buď fyzické alebo právnické osoby, sú veľmi centi- cennými sponzormi. Je to samozrejme vec dobrovoľná, ktorú nie je možné nejakým spôsobom nanútiť. Čo to ešte bola? Áno, otázka dánskeho kolegu. Dánsky kolega hovoril o spoločnom európskom priestore a hovoril napríklad o nízkej volebnej účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu. A my vo Švedsku, aj keď e, sme mali určité problémy, a e, pokiaľ ide o záujem Švedov o Európu, boli sme veľmi potešení veľmi vysokou účasťou v júnových voľbách do Európarlamentu tento rok. A, viem, že e, tento týždeň sa budete rozprávať aj s komisárkou Wallströmovou a a ona sa o tieto veci veľmi e, intenzívne zaujíma, takže poprosím, využite prečosť a diskutujte o týchto veciach spolu s ňou. Ona je tá osoba, ktorá všetko videla, ktorá má konkrétne príklady, a ktorá má už návrhy, a ako zaangažovať viac ľudí do myšlienky Európy a európanstva. Otázka, ktorá sa týkala športu a spolupráce medzi e, výborom tohto parlamentu a predsedníctvom. Samozrejme, a musíme si počkať na to, čo sa udeje s Lisabonskou zmluvou, pretože ona bude mať tiež veľký dopad na oblasť e, športu mimo iného. Ale dokonca aj dnes e, členské štáty veľmi úzko spolupracujú v športovej oblasti. Šport, podobne ako kultúra, je e, niečo, čo svojou povahou je cezhraničné a čo e, si vyžaduje spoluprácu. Samozrejme, je stále možné veci zlepšovať a som rada, že parlament má o túto tému veľký záujem. Posledná otázka od pána Borasa a sa týkala digitalizácie rozličných e, informácií a kultúrnych statkov. A e, toto je pomerne e, nová oblasť, ktorá si vyžaduje množstvo času, energie a finančných zdrojov alebo vyžiadala množstvo energie a finančných zdrojov v jednotlivých členských štátoch. Hovorím to o múzeách, univerzitách, knižniciach archívoch a tak ďalej. Európeána je kľúčovou v tejto oblasti digitalizácie kultúrnych statkov. A pokiaľ ide o spoluprácu v tejto oblasti, nuž musíme si počkať, všeobecne hovoriac, a mm, ja vnímam celý projekt Európeany ako veľmi pozitívny, pretože nám zľahčuje prístup ku kultúre, poskytuje nám nové možnosti, ale samozrejme súvisí to opätovne s otázkou autorských práv a, a tak ďalej. A dúfam, že som nevynechala žiadnu otázku. Ďakujem, pani ministerka. Uzavrieme túto diskusiu a verím, že e, druhá pani ministerka, tretia členská švédskej vlády, eh, pani Niamko Sabuni, že sa k nám o chvíľku pridá. Takže ona povedala, že keď vy odídete, tak ona príde. Takže tak to bolo dohodnuté.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 Pokračujeme ďalej v našom zasadnutí. Prosím, aby ste sa pousádzali. Wir freuen uns, dass also Frau Niamko Sabuni, die Ministerin für Integration... Máme tu pani eh, Niamko Sabuni, je to ministerka pre integráciu a rodovú rovnosť. Tešíme sa z jej prítomnosti a budeme skutočne starostlivo načúvať jej hlasu. Nech sa páči, pani ministerka, máte slovo. Ja. Tak, fru Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, a ďakujem za to, že ste nás dnes e, pozvali, aby sme e, mohli prezentovať e, zámery švedského predsedníctva na pôde tohto výboru, pokiaľ ide o politiku v oblasti mládeže. Parlament preukázal veľký záujem o túto oblasť pri mnohých príležitostiach a Zažívame veľmi vzrušujúci čas, pokiaľ ide o, o spoluprácu e, na poli mládeže v EÚ. Sme tak povediac na kryžovatke. Nedávno sme e, vyhodnotili existujú spoluprácu za obdobie roku 2001 až 2008 a teraz počas švedského predsedníctva sa pokúsime dospieť k rozhodnutiu o novom rámci pre spoluprácu v oblasti politiky mládeže e, na ďalšie obdobie. Predtým ako budem hovoriť o, o budúcej spolupráci a procese, eh, chcela by som sa obzrieť späť aby som vám uviedla určitý kontext. Mnohí z vás ste novými poslancami, respektíve ste novými členmi tohto výboru a preto bude vhodné takýto e, kontext uviezť. V roku 2008 všetky členské štáty hodnotili spoluprácu za obdobie rokov 2001 až 2008 a tieto hodnotenia a konzultácie s mladými ľuďmi nám poskytli základ, na ktorom komisia vydala svoje oznámenie. V oznámení komisia sumarizuje e, spoluprácu na poli mládeže e, k dnešnému dňu a navrhuje e, ďalšie kroky do budúcna. Oznámenie komisie tiež obsahuje základ, na ktorom je potrebné prijať počas švedského predsedníctva rozhodnutie o novej spolupráci. Spolupráca v oblasti politiky mládeže stojí na troch pilieroch. Prvým a prvý spočíva v metóde otvorenej koordinácie, a čo mm, má za cieľ podporovať účasť eh, mladých ľudí, poskytovať informácie, eh, pripravovať eh, a umožňovať dobrovoľné aktivity mladým ľuďom. Po druhé, alebo druhý pilier sa týka rovnosti príležitostí mainstreamingu a týka sa to oblasti vzdelávania, zamestnania, ale taktiež aj sociálnej integrácie. Tretí pilier je vlastne Európsky pakt mládeže. A tento pakt bol prijatý na zasadnutí Európskej rady v marci roku 2005 a predstavuje integrálnu súčasť Lisabonskej stratégie. Účelom tohto paktu mládeže je e, vytvárať e, mladým ľuďom príležitosti na to, aby získali dobré vzdelávanie, e, dobrú prácu, aby mohli študovať, aby mohli e, absolvovať stáže v iných krajinách, aby sa aktívne zúčastňovali na živote a práci spoločnosti a aby boli schopné zosúľadiť svoju, e, svoj súkromný život e, so svojím pracovným životom. Keď členské štáty hodnotili túto spoluprácu, konštatovali sme, že máme všetky dôvody byť spokojní a hrdí na to, čo sme dosiahli. Zhodli sme sa na tom, že boli položené veľmi dobré a pevné základy pre spoluprácu v oblasti politiky mládeže. A taktiež sme sa zhodli na tom, že národné mládežnické politiky v členských štátoch sa posilnili a že mládež sa zviditeľnila tak na úrovni národnej, ako aj na úrovni európskej. Spolupráca a posilnená výmena skúseností a výmena informácií nám poskytla lepšiu informáciu o hodnotách, postojoch a životných podmienkach mladých ľudí, čo prispelo k dosiahnutiu alebo dosahovaniu cieľov Lisabonskej stratégie. Štrukturovaný dialog mladých ľudí sa e, začal e, formovať e, a rysovať. Zároveň ale musíme konštatovať, že je potrebné urobiť ešte mnohé preto, aby sme boli úplne spokojní. Väčšina mladých ľudí v Európskej únii dneška má dobré životné podmienky, avšak vývoj v určitých oblastiach e, dáva dôvod na obavy a potrebujeme preto prijať opatrenia, napríklad a jedno z piatich detí v Európskej únii nemá základné zručnosti, e, pokiaľ ide o čítanie a základnú matematiku. A príliš veľa mladých ľudí opúšťa školu predčasne a veľké percento detí vo veku 15 a 24 rokov nechodí ani do školy, ani nepracuje. Táto situácia nesúvisí priamo s finančnou krízou. Samozrejme, tieto trendy tu boli už aj predtým. Cieľom Európskeho paktu mládež cieľ Európskeho eh, paktu mládeže sú eh, veľmi relevantné aj dnes. A je potrebné zabezpečiť mladým ľuďom vysokokvalitné vzdelávanie a uľahčiť im eh, presun medzi školským životom a pracovným životom. A toto musia zostať priority aj v obnovenej Lisabonskej stratégii. Oznámenie komisie nám poskytuje, ako som povedala, základ. Preto, aby sme diskutovali o budúcich cieľoch a pracovných metódach, navrhuje tam e, dlhodobú stratégiu na roky 2010 až 2018 e, a krátkodobé priority na trojročné obdobia. A sú to také tri, navrhujú sú to také tri celkové ciele vytváranie lepších príležitostí pre mladých ľudí, tak e, pokiaľ ide o vzdelávanie, ako aj pracovný trh, e, zlepšenie prístupu mladých ľudí k účasti na živote spoločnosti pre všetkých mladých ľudí a podpora recipročnej spolupráce medzi e, mladými ľuďmi a spoločnosťou ako celkom. 8 prioritných oblastí bolo navrhnutých vzdelávanie, zamestnanie, kreativita a podnikanie alebo podnikateľský duch, potom participácia, zdravie a šport, dobrovoľné aktivity, mladí ľudia a sociálne zabezpečenie a sociálna inklúzia. A väčšina týchto priorít je už predmetom súčasnej e, spolupráce. Hlavnou novou charakteristikou je e, posilnený akcent na mládež a šport. Rokovania a vyjednávania o novom rámci len začali, takže ťažko vám povedať, e, ako to celé skončí, ale môžem povedať, že všetky členské štáty vyjadrili všeobecnú podporu preto, aby bola spolupráca zacielená v intenciách návrhu e, komisie, aj keď už teraz je jasné, že niektoré formulácie budú musieť byť zmenené, respektíve doladené. Všetky členské štáty e, zdôraznili e, význam zaoberania sa otázkou mládeže a nezamestnanosti a mládeže a vzdelávania vo svetle e, finančnej krízy, e, pretože e, finančná kríza spôsobuje, že mladí ľudia, ktorí opúšťajú školy, sú jednou z najzraniteľnejších skupín obyvateľstva. Komisia navrhuje, aby sa naďalej uplatňovala otvorená metóda koordinácie. To by znamenalo, že budeme mať spoločne odsúhlasené ciele a budeme si vymeniať skúsenosti a budeme budovať siete, koordinačné siete a začlenovanie perspektívy mládeže do jednotlivých politických oblastí bude naďalej e, dôležité. Predsedníctvo e, je spokojné s týmto oznámením komisie, avšak je tu niečo, čo je podľa nás trošku vágne. Týka sa to e, integrácie a diverzity a my práve aktívne hodláme podporovať rozmer diverzity. Um, je veľmi dôležité hovoriť o a, jasne hovoriť o, o, o spôsoboch, ako začlenovať mladých ľudí e, čo možno najlepšie do života spoločnosti. Prebieha momentálne konzultácie so zástupcami mládežníckých organizácií a 12. a 14. septembra sa v Štokholme uskutoční konferencia. E, krajiny FT a kandidátske krajiny boli tiež prizvané k účasti na tejto konferencii a dúfam, že konferencia nám e, poskytne veľmi hodnotný vstup do tej záverečnej formulácie rámcu pre spoluprácu na rok 2008 8 až 18 e, tlmočník nezachytil roky. Ďakujem pekne a tým otváram kolo otázok. Pán Martin, máte slovo. Už... Ďakujem pekne za vaše vyjadrenie, pani predsedníčka. Ja vám predostriem taký čas osobnej histórie. Ja pochádzam z malého štátu Rakúska a vzhľadom na osobitú históriu tohto štátu už často sme sa museli zaoberať otázkou integrácie a je to veľmi náročná otázka. Eh, často vznik, sa objavujú iniciatívy, a, a, eh, ktoré sa zaoberajú integráciou a to akoby vždy popudí extrémnych pravičiarov. A preto eh, sa trošku obchádzajú otázky integrácie. Nemáme ani ministerstvo, ktoré by sa tým konkrétne zaoberalo. Preto mám otázku ako e, sa staviate na vašej úrovni, na úrovni celoeurópskej, k smernici o azylovom konaní práve v súvislosti s mládežou. Myslíte, že to prispieje k integrácii alebo k prehlbeniu konfliktov? Po druhé, prečo tá funguje tá integrácia vo Švedsku a v Rakúsku nie. Po tretie, e, Otázka sa týka nového programu na obdobie 2010-2018. Ako bude zabezpečený tento program finančne? Akým spôsobom? akým spôsobom môžeme formulovať naše požiadavky. Už vlastne teraz sa pracuje na rozpočte na budúci rok. Ja som členom hospodárskeho výboru, týmto sme sa zaoberali dnes do poludnia, čiže ako očakávate, že bude finančne pokrytá tá oblasť, o ktorej ste hovorili. Je to, zdá sa, e, finančná čiastka, ktorá by bola, e, by bola ako doplňujúca čiastka k existujúcim rozpočtovým linkám. Určite vás podporíme vo vašich snahách finančne to zabezpečiť. Pán Takula. Ďakujem, pani ministerka, za vaše vystúpenie. Vy ste zároveň ministerkou pre e, E, e, e, rovnaké príležitosti. To je veľmi dôležitá téma na európskej úrovni. Z mnohých hľadísk práve v škandinávskych krajinách ste dosiahli dobrú úroveň zabezpečenia rovnakých príležitostí musím povedať, že vo finskej vláde máme aj pre, prezidentku, ktorá je žena. Máme široké zastúpenie žien. Nemám presné údaje, ako je to u vás vo Švedsku, ale vo Fínsku vo vláde eh, muži sú eh, trošku v menšine. A preto eh, chcem sa opýtať, ako to je v prípade ľudí, ktorí majú Eh, nejaký handicap. Taký, u takých ľudí sa často naráza na problém rovnakých príležitostí. Rovnako táto otázka by bola náležitá pre eh, členov rôznych etnických alebo náboženských skupín. Eh, v, v Európe pozorujeme nárast, nárast xenofóbie, rasizmu. A tomu, že bojujeme za demokraciu, rovnaké príležitosti, slobodu vyjadrovania sa. Verím, že skutočne táto oblasť bude e, požívať prioritné miesto počas švedského predsedníctva. Veď ak hovoríme o slobode vyjadrovania, tak e, jedným dýchom má každý na mysli Švedsko e, Čítal som viaceré články, eh, o ktoré eh, hovorili, eh, alebo boli plné antisemického náboja. To určite nechceme, aby takýto duch prevládol v Európe. Všetky etnické a náboženské skupiny si zasluhujú uplatňovanie princípu rovnakých príležitostí. Ďakujem. Rád by som položil otázku pred niekoľkými rokmi som už raz bol európskym poslancom do roku 2004 a volalo sa, bola jedna vec, ktorá sa volala e, Európsky parlament mladých, mládeže. No a my sme sa s nimi párkrát stretli. No a ja som položil jednu otázku vtedy a kladem ju aj teraz. Ako sa vytvára tento organizmus, táto organizácia? Vy, pani, predsed, pani minister, teraz ste hovorili, že ste konzultovali mládež v Švédsku. Ako sa to deje? Ja sa obávam, že často hovoríme v mene mládeže bez toho, že by e, sme si vypočuli niekoho iného ako mládež, ktorá býva v našom okolí alebo našich známych. Takže chcem sa spýtať, ako sa to vlastne deje. Toto je podstatná otázka. Uh, a ten švédsky príklad môže byť užitočný pre všetkých. Pani predsednička, už si zapla mikrofón a sama chce položiť otázku. Hovoríte o integrácii mladých ľudí tak e, v tomto kontexte e, dúfame, že práve Lisabonská zmluva, ktorá sa stane skutočnosťou, e, prispeje k tej integrácii prostredníctvom športu. Jedno nemecká nadácia v spolupráci, v spolupráci s futbalovým združením podporuje iniciatívu futbalu, dievčenského futbalu v jednej škole, kde je e, veľa dievčat z pristahovaleckých rodín. A skutočne takto tie deti získávajú určité, určité určitý, určitý rešpekt, určité uznanie prostredníctvom športu. Myslím, že prostredníctvom športu dokážeme e, toho urobiť veľa. A v rámci nového programu Mládež by sme e, mali skutočne e, uvažovať o možnostiach, ktorú nám poskytuje rozpočtová e, linka zameraná na šport. Aké sú vaše úvahy týkajúce sa príspevkov športu k integrácii mladých? Takže, pani ministerka, máte slovo? Nemáte ešte slovo. Pán, pán Papa Nikolajs, alebo Jednoducho, Georges. Κυρία Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ για την αναφορά. Παίρνω το λόγο. Ďakujem, pani predsedníčka, za to, čo ste práve povedali. Ja som sa hlásil, pretože som novým nováčikom v poslaneckých radoch. Ale bola, kedy som patrila aj k mládeži a uh, už od tých čias e, som sa zaujímala politiku. Ja som stal na čele najväčšej mládežníckej organizácie v Grécku a až som sa vypracoval tam, kde som dnes. No a okolo 100 e, tisíc mladých ľudí patrí do tohto zväzu mládeže. A my spolupracujeme s medzinárodnými organizáciami, ktoré sa zameriavajú na mládež. E, e, nechcem e, príliš dlho hovoriť, ale čo chcem je poukázať na tú skutočnosť, je, že EÚ, predovšetkým Európska komisia, má možnosť e, e, uviezť do života významné iniciatívy a vtiahnuť do života e, ľudí tým, že im poskytnuté lepšie vzdelanie, poskytnutím priestoru na to, aby rozvíjali svoje schopnosti. Žiaľ, realita je trošku menej rúžová. Skutočne mladí ľudia k mladým ľuďom sa nedostane všetko to, čo by zasluhovali. Ani my e, nedokážeme zatiaľ ich dostatočne dobre osloviť e, v členských štátoch a, a predovšetkým v tých e, členských štátoch, ktoré nedávno sa stali členmi EU. Takže domnievam sa, že je veľmi dôležitá je komunikácia. Keby ste sa mohli trošku venovať tomuto pohľadu. Ďakujem a teraz skutočne, pani ministerka, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička, za slovo. Úvodom by som chcela konštatovať, že mnoho eh, z tých vecí, o ktorých ste hovorili, možno nebudú mať priamy dosah na ten rámec, ktorý si vytočil, vytýčilo švedské predsedníctvo. V každom prípade e, sú to veľmi dôležité otázky a celkom na mieste, že ste ich adresovali mne, pretože som ministerka, ktorá zodpovedá za integráciu. Pokúsim sa zodpovedať e, na vaše otázky a budem sa snažiť e, poukázať na to, kedy hovorím vlastne z, z funkcie e, predstaviteľky fínske, e, švedského predsedníctva, alebo naopak, keď hovorím skutočne len za e, svoj post členky švédskej vlády. Pokúsim sa rozlišovať jedno od druhého. integrácia a vôbec otázka, či potrebujeme zlepšiť integráciu v našej spoločnosti. Bez pochyby. Ja si však myslím, že e, e, e, politika integrácie rovnako ako rodová rodová otázka alebo otázka integrácie mládeže. Mm, to je vlastne vec, ktorá ktorá e, nikdy, e, a proces, ktorý nikdy nebude ukončený, uzavretý. To je e, otázka, to sú mechanizmy, ktoré budú stále aktuálne. Všetci naši občania sa musia cítiť rovnocenní, všetci občania sa musia cítiť v EÚ ako doma, bez ohľadu na to, akú mali krajinu, mali krajinu pôvodu, alebo aký bol ich pôvodný materinský jazyk. A z tohto pohľadu je čo zlepšovať. E, myslím si, že to, to, o čom hovorím, e, možno zastrešiť pojmom štokholský program. Poukázali ste na otázku azylu. Musíme vybudovať e, čo najdôslednejšie a najjednoznačnejšie pravidlá týkajúce sa azylového konania. Myslím si, že Všetky štáty EÚ e majú e, problémy s demografickou e, skladbou, rodí sa menej ľudí. A jednoducho to sú tí domáci, ale mm, počas celej histórie ľudstva vždy existovali národy, jednotlivci, ktorí utekali e, zo svojich domovov a hľadali útočisko inde. A často my sme tým útočiskom. Ako to vyzerá e, s tou integráciou, som toho, som toho názoru, či by mala byť spoločná stratégia integrácie, nejaká celoeurópska? Myslím si, že ani nie. Skôr som toho názoru, že výmena postrehov, názorov, osvedčených praktík, to je cesta k zlepšeniu stavu. E, treba si uvedomiť, že e, členské štáty sa navzájom od seba líšia, takisto sa potýkame s inými skupinami e, pridsťahovalcov a preto aj politika integrácie sa musí odlišovať od štátu k štátu, musí e, byť e, koncipovaná tak, aby e, reagovala na osobitosti integrácie v tom ktorom štáte. Teraz sa dotknem otázky eh, rodovej rovnosti, rovnakých príležitostí. Isto eh, sú eh, rôzne pohľady na rovnaké, respektíve nerovnaké príležitosti na trhu práce, v systéme vzdelávanie. Tam by to skutočne malo byť na baze rovnakých príležitostí, rodovej rovnosti No ale veľmi často hovoríme o rodovej rovnosti, tak e, pozeráme predovšetkým na to, aké je zastúpenie žien v riadiacich funkciách alebo vo vládnych funkciách. Fínsko je určite na špičke rebríčka, ale keby sme sa pozreli do rebríčka, e, e, rebríčka, do akej miery sú zastúpené ženy vo vláde. Fínsko je, číslo, je určite pred Švédskom, pretože Fínsko má viac žien vo vláde. Ale ak hovoríme o rodovej rovnosti, e, neslobodno to chápať ako požiadavku, aby ženy tvorili väčšinu. Ja si myslím, že ide predovšetkým o vytvorenie rovnakých príležitostí pre e, ženy aj mužov. Myslím si, že poslednou dobou sa príliš kladol dôraz na, chlap, na dievčatá, e, na e, to, aby e, viac dverí bolo otvorených dievčatám a pritom sme opomenali chlapcov a to nie je správne. Myslím, že dôležité sú rodová rovnosť, rovnaké príležitosti a to sa týka ako žien, mužov, chlapcov, dievčat. Ja si myslím, že to je neutíchajúcou témou. a chcem poukázať e, členským štátom na to, že aj komisia potrebuje mať lepšie alebo väčšej miery zastúpené ženy. V súčasnej dobe to nevyzerá veľmi e, slúbne. No, ako sú zastúpené mladí ľudia Ehm, dostanete rôzne odpovede na, ehm, v závislosti od toho, komu položíte túto otázku. My sa snažíme oslovovať mládež, komunikovať s mládežou, využijúc e, celý rad kanálov. Jeden z kanálov sú mládežnícke organizácie a ich zástupcovia. A mm, skutočne e, tieto, e, tieto mládežnické organizácie nepredstavujú všetkých mladých. Zväčša sú tam mladí z dobre situovaných rodín, s vyšším stupom vzdelávania, ale neviem, do akej miery sú hlasom chudobných mladých ľudí a ja sa snažím navštevovať rekreačné stredisko školy a načúvam hlasu mládeže. Ja takisto mám priestor na konzultácie prostredníctvom internetu. A myslím si, že ak hovoríme o mladých, určite komunikačný kanál mladých je internet. A u mladých ľudí možno očakávať veľkú aktivitu práve v tej fáze koncipovania tvorby Eh, určitých politík, ktoré sa ich týkajú. Okrem toho existuje formácia eh, akejsi rady mladých. Stretávame sa pravidelne, tam je priestor, aby sa vyjadrili zástupcovia mladých, aby boli vypočutí. Hovoríme tam o diverzite, o otázka rodovej rovnosti, o otázke diskriminácie tých, ktorí sa nachádzajú v horšej situácii, ktorí sú znevýhodňovaní v spoločnosti. Ale aj tak si uvedomujeme, že nedokážali sme zatiaľ osloviť všetkých. Mali sme tu v Brusili e, e, summit mladých, máme Európske fórum mladých. tam skutočne sa preberajú dôležité otázky, takže snažíme sa na tej úrovni EÚ otvoriť sa mladým. Napokon ste sa aj e, dopytovali na vzťah medzi Lisabonskou zmluvou a športom. Ja si myslím, že šport spája ľudí. Určite e, takto to vnímame vo Švedsku. Neviem, ako to vyzerá v iných štátoch EÚ, ale vo Švedsku sú športovci idolmi. Skutočne sú postavení na e, piedestal. Bez ohľadu e, bez ohľadu na ich etnický pôvod náboženstvo. Napríklad Zlatan je hrdinom Švedska, najšvedskejší Šved v súčasnej dobe. E, a Ale šport je dôležitý nielen pre tých, ktorí sú športovými hviezdami, ale pre bežných občanov. Ja si myslím, že e, je to, e, je to oblasť prostredníctvom, ktorým dokážeme, ktorého dokážeme osloviť e, čo najväčšie okruhy ľudí. Ďakujem pekne za vaše otázky a teším sa na ďalšie možné príležitosti s vami prebrať tieto otázky. Ďakujem pekne. Ja som e, chcela zareagovať na otázku pána Vatima. On sa pýtal na Európsky parlament mladých. Existuje, pracuje, funguje veľmi dobre. Je tam veľa Talianov, Nemec, Nemcov, Bulharov, Rumunov. Existuje a pracuje. E, my máme na to vyčlenenú určitú finančnú čiastku E, na fungovanie tohto parlamentu mládeže. Funguje vďaka viacerým sponzorov. E, ešte chcela dodať niečo pani ministerka. E, pozabudla som totiž na otázku financovania. Myslím si, že politika práce s mládežou je kompetencia na úrovni členského štátu ale e, e, myslím si, že aj v tejto otázke si musíme vytýčiť ciele a chceme splniť tieto ciele, tak členské štáty musia to podporiť na národnej úrovni aj z hľadiska finančného. A e, len vtedy, keď bude vôľa na úrovni členských štátov, dokážeme realizovať tie veci, na ktorých sa dohodneme na úrovni rady. Máme viaceré programy zamerané na mládež a komisia dva o to, aby to bolo finančne zabezpečené. Musíte si uvedomiť, že aj z hľadiska financovania je tam úroveň národná a úroveň európska. Ďakujem pekne. Určite vás radi oslovíme e, pri koncipovaní nového programu mládeže a skutočne tam ide o to, čo budú ochotné poskytnúť členské štáty. Nápady máme výborné, len peniaze na ne chýbajú. Takže skutočne spoliehame na vás a na vašu vládu, že skutočne e, budete silnou oporou a ďakujeme za vašu vaše vystúpenie a prajeme vám bezpečnú cestu domov. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kämen dann zum nächsten Punkt. Vážení kolegovia, prejdeme teraz na ďalší bod, e, ktorý som zaradila do programu. Ide o oznameniu z mojej strany. Bude sa týkať toho, čo budeme robiť v najbližších 18 mesiacoch, dvoch rokoch aj písomne to dostanete. Nemusíte to zapisovať. Sekretariat vám to rozdá. E, čo sa týka oblasti e, výchovy a vzdelávania, bude oznámenie o, o dialogu medzi univerzitným a podnikateľským sektorom v roku, rok 2010 budú, e, budú e, vlastne cieľa vzdelávania, odborného vzdelávania. V novembri to budeme formulovať ďalej. Budeme mať zelenú knihu týkajúcu sa presadzovania mobility mladých ľudí. E, v júli 2009 sa s prácou na tom začalo a budeme v práci pokračovať ďalej. Bude Európsky rok dobrovoľných aktivít. E, e, skutočne e, zamyslíme sa, či chceme nejaké vypočutie k tejto otázke. Teraz sa pustím do bodov v rámci kultúry. V, rok, v januári 2010 bude zelená kniha o kreatívnom o odbore alebo priemysle. Vo februári 2010 bude konanie v rámci spolorozhodovania. Je to akási problematika európskeho kultúrneho dedictva. Ďalej e, e, k téme médií. V auguste bolo oznámenie týkajúce sa Euro, Europeány. To je projekt knižnice v režime online. Potom sú odporúčania komisie týkajúce sa mediálnej gramotnosti. Vzýšlo to z iniciatívy tohto výboru. Krista Prec vlastne spustila kolo a komisia sa toho chytila a naformulovala mm, oznámenie. V septembri bude oznámenie ohľadom kreatívneho, kreatívneho obsahu ktorý je e, v ponuke v režime online. Koncom budúceho roku, na jeseň budúceho roku bude odporúčanie, ktoré nadviaže na to oznámenie teraz zo septembra. E, my by sme samozrejme chceli ovplyvniť obsah toho budúcoročného odporúčania mohli by sme skutočne trošku tak správne nasmerovať tie odporúčania. Koncom jesene e, bude oznámenie ohľadom digitalizácie kinematografie, potom v, k téme mládež bude oznámenie e, e, komisie z apríla. Nazýva sa to investovanie do mládeže. Potom k téme šport je tam e, proces spolurozhodovania. Hovorím o polovici roku 2010. Ide o program spoločenstva v oblasti športu. Vďaka Lisabonskej zmluve to skutočne môže mať veľmi konkrétne kontúry. No a budú sa koncipovať programy pre e, rok 2013-2020. To sú tie viacročné programy. To sú všetko veci, ktoré spadajú do procesu spolurozhodovania. A úzko to bude previazané na e, každoročné každoročne revidované viacročné finančné rámce a e, skutočne v tomto kontexte treba sa zamyslieť nad programom celoživotného vzdelávania. Potom bude Erasmus Mundus. Ďalej máme program kultúry. Potom máme Youth in Action, to je ten program mládeže. Potom je ten mediálny program. A potom máme program Media Mundus, s ktorým sa práve začalo, teda tesne pred ukončením toho ostatného legislatívneho obdobia. Teda dokopy sedem programov, kde máme gestiu a kde sa podielame na procese spolurozhodovania. Môžeme do toho vstúpiť ako spravodajcovia, o tom budeme hovoriť na zasadnutí koordinátorov, ale už teraz sa môžete zamýšľať nad tým, kde bude vaša ťažisková oblasť. Ja som bola, kedy bola učiteľka, preto mám pocit, že to treba vždy zhrnúť. Um, ako to funguje? Máme spravodajcu, povedzme pán Lockerhart je spravodajcom pre tento výbor. Potom každá politická skupina by mala menovať tieňového spravodajcov za svoju politickú skupinu, ktorý tiež sa bude veľmi intenzívne zaoberať predmetnou tenou a takýmto spôsobom dniesť prvky, e, ktoré zastupujú príslušnú politickú skupinu. A to bude prezentované spravodajcovi nášho výboru. A musím povedať, že aj tieňový spravodajca má veľký význam. nebuďte smutní, e, že e, vy nemáte spravodajcu, vaša politická skupina nemá spravodajcu k určitej téme, veď môžete do toho vstupovať z polohy tieňových spoludajcov. Ďalej máme možnosť e, ovplyvňovať aj e, správy, kde nie sme zodpovedným výborom. Môžeme k tomu totižto vydávať stanoviska. Stanovisko k, určitému spra- k určitej správe, ktorá, za ktorú zodpoveda iný výbor. No a môžeme takýmto spôsobom ovplyvňovať dianie. Takže to, to bolo trošku na vysvetlenie, ako to funguje v Európskom parlamente každý z vás v rámci svojej politickej skupiny by sa mal zamyslieť, na čo by sa chcel zamerať. Ja by som chcela poukázať na to, že tento výbor pre kultúru je tvorený politickými skupinami ktoré majú viac alebo menej zástupcov. Povedzme, keď politická skupina má 8, alebo niektorá má 13, iná má 2, takže skutočne tá politická skupina s dvoma zástupcami, s dvoma členmi nedostane všetky správy pridelené. Musíte byť pripravení na to, že to dostanú tí, ktorí sú tu bohatšie zastúpení. Takže, dámy a páni, pokiaľ by ste mali otázky, Neviem, či to máte rozdané, vraj áno. Pokiaľ by ste mali otázky, tak môžete tie otázky položiť. Takže sú otázky. Pán Martin. Vy ste vlastne uviedli určité témy v zátvorkách. Znamená to toľko, kedy, eh, da termíny, kedy komisia to predloží, alebo je to termín, kedy my sa máme k tomu vyjadrovať? Ako to je? Pani predsednička nehovorí do mikrofónu. To sú termíny, kedy by to mala mať komisia už hotové a kedy by sme to my mali dostať aby skutočne e, sme tak, týmito termíny chceli vopred avizovať, aby ste sa na to pripravili, pokiaľ nie sú otázky. Ja som vlastne tu len e, uviedla niekoľko zaujímavých podnetov, aby ste si uvedomili, čo by vás mohlo zaujímať. No a teraz uzavriem program dnešného dňa. No ale veď každý toto má, nie? Tuto je aj určitá príručka v angličtine, francúzštine. Neviem, či je to lepšie, ako keď ja vám to vysvetlím, ale mohlo by to byť celkom užitočné. Nie je to vo všetkých jazykoch, je to v angličtine a francúzštine. V oktobri to bude vo všetkých jazykoch. Pokiaľ nemáte čo dodať v tejto hlavnej časti, tak ukončím hlavnú časť a žiadam koordinátorov skupín, aby ste sa potom dostavili na stretnutie koordinátorov. Zajtra sa inak stretávame o 9. Ďakujem.